Drahí kolegovia, začneme v našom zasadnutí a konkrétne to bude hlasovaním, čím otvoríme poobednejšie zasadnutie. OK. Ce... Oui, pardon. Elektronicky budeme hlasovať. E, kto je za? Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Il manque combien euh, Il manque, euh, nous avons 23 Ouais. Ah, il, il manque Il manque personnes. Chýbajú nám dve osoby. Ouais. Il Ešte jedna osoba nám chýba. Sme všetci. Ah, Uzatváram elektronické hlasovanie. OK. Très bien. Les machines fonctionnent. On peut y aller. Takže funguje nám zariadenie, môžeme pokračovať. Ideme hlasovať eh, o správe pána Ignácia Korral. Kompromisný návrh číslo 1, kto je za. Kompromisný návrh číslo 6 opravuje sa predsedajúci. Ide o správu pána Ignácia Korral ohľadom trastových fondov EÚ pre Afriku. Oui, le texte, le texte de Corao. Voilà. C'est bon on, on peut y aller Allons-y. Alors, le texte de Corao, le compromis... Takže kompromisný návrh číslo 6 ešte raz. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 27, ktorý je pod tým, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromisný návrh 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kom- si návrh číslo 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh číslo 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Overíme si to. Kompromisného číslo 23. Overujeme elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Elektronické hlasovanie opakuje predsedajúci. Čiže overíme si kompromisný návrh číslo 23. Elektronicky opakuje predsedajúci. Otváram elektronické hlasovanie, uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Amendement 45. Monka Honsenek je pour. Pozmeňujúci návrh číslo 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené, myslím si, hovorí predsedajúci. Noizer, ty si za či preč, proti? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňujúci návrh 47, Nie. Kompromisný návrh 11 opravuje sa predsedajúci. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 10. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 12. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 21. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Rozpočet 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prepačte. Overíme si to. 78. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Pozmete návrh 14. Eh, nie, kompromisný návrh 14 hovorí predsedajúci. Za proti zdržal sa schválené. Kompromisný návrh 26, kto je za proti, zdržal sa schválené. Kompromisný návrh 15, to je za proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 92, kto je za proti, zdržal sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Overíme si pozmeňujúci návrh 92. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Trinásť jedenásť, takže schválené. Pozmeňujúci návrh 93. Prepačte, pán predsedajúci, ale niekto hlasoval elektronicky, pretože na tej tabulke bolo niečo iné, na tej obrazovke, ako to, čo vy hovoríte, takže preto vám to hovorím.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 Contre. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Chceme si to overiť. 93. 93. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromisný návrh číslo 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválený. 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to overme. Elektronické hlasovanie 101. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňte sa návrh 100. Kto je za? Proti. Zdržali sa? zamietnuté. Rovnako väčšinou. Kompromisný návrh 17. Ospravedlňujem sa, nie, správne 17. Kompromisný návrh 17 e, za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 18. Hovorí, ma, hovorí mi, že pozmeňujúci návrh zahrňa 109 mm, desínu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Treba si to overiť. Elektronické hlasovanie, kompromisný návrh 18. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 11. na zamietnuté. Je to schválené. Vážne pán predseda, my dvaja sme nehlasovali, ale mohli by, sme, eh, mohli by ste nám vysvetliť, o čom sme práve hlasovali? Ktorý, ktoré to číslo? Je to kompromisný návrh 18. Yes. Potom e, dodajte prosím dva hlasy od zelených, e, dva hlasy za. Dobre hovorí pán predsedajúci. C'est bon, merci. Ďakujem. Kompromis 20. Kompromisný návrh 20, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromisný návrh 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromisný návrh 24, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 129, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Zamietnuté. 130, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 131, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 132, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sto tridsať sedem. To je za. a proti. To sa zdržal. Schválené. Rozpočet 7. Kto je za? To je proti? to sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Kto je za? to je proti?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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací kompromisný návrh číslo 1. Opravuje sa predsedajúci, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené.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 Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Otváram elektronické hlasovanie. Záverečné hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie schválené 19 hlasmi, 4 sa zdržali. Pán predseda, dovolte mi, aby som sa ospravedlnil. Ospravedlnil sa všetkým kolegom, pretože som žiadal, aby ste overili hlasovanie, však mala som pocit, že ľudovci hlasovali proti, neviem, čo sa deje za mnou. A však videl som, že môj rumúnsky priateľ, eh, pán Preda, mal som pocit, že hlasoval proti. Takže ešte raz sa chcem ospravedlniť. Hautala, eh, Vážne, pán predseda, rada by som uviedla, že my dvaja sme sa zdržali. Nie, že by e, to by nebol kompromis, ale domnievam sa, že máme príliš veľa kompromisov. A keď eh, čítame toto znenie, vidíme, že je tam veľa opakovaní. Takmer všetky pozmeniace návrhy sa dostali do kompromisného znenia. Podľa mňa tento text je nesúrodý a dúfam, že tieňoví spravodajcovia teda dúfala som, že tie nevyspravodajce by to mohli mm, prebrať pred plénom, e, aby sme odstranili e, opakovania a nástroje, ktoré nepatria do tejto záležitosti Africký trastový fond. Je to príliš kompromisný kompromis. Obsahuje všetko. Merci. Merci, cher Ďakujem, drahý kolega. Nous continuons les votes en, en votant sur la question orale. Takže budeme pokračovať hlasovaním o ústnej otázke. Ste pripravení? Ústna otázka, ideme na to. Odsek 1 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Odsek 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozrieme si návrh číslo 3, kto je za, kto je proti, kto, kto sa zdržal, schválené.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 teraz k tomu uzneseniu. Na to. Pozmeňujúci návrh číslo 4, ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 53, kto je za, kto sa zdržal, zamietnuté. zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené 57, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené 60.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 Prijaté. 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No, veríme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 62. To je za.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 66, kto je za, kto je proti, schválené. Kompromisný návrh číslo 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 69, kto je za, kto je proti, schválené. Kompromisný návrh číslo 4, kto je za, kto je proti, Schválené 672, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené kompromisný návrh číslo 5, to je proti, schválen, e, Kto sa zdržal, schválené. 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. 75, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Sedemdesiatpäťku si teda overíme, hej? Otváram elektrické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie, schválené. Čiže 76, kto je za, kto je proti. Kto sa držal, schválené. 78. Dve časti. Nie, 78. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 79, kto je, pardon, teda v dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 80. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme si to.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 87. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Pour. Contre. Abstention. Adopté. 89. Pour. 89 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 90 za proti, zdržali sa, zamietnutí. Devedesiatka. Áno? Dobre, overíme si to. 90. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 91. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 95. 95. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 96. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 97. Za. Proti. Zdržali sa? Schválený. 98 a 99 spolu. Kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržal. Schválené. Stovka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 104. Kto je za? To je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 105 dve časti, prvá čas. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválená druhá čas? Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Overíme si druhú čas? 105. -ky. Dobre.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 Kto sa zdržal? Overíme. 111. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. Sto dvanásť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 116.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 Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sa Česká. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 28, pardon, 27, kto je za, kto je proti. Schválené, 28. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené 29, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme. 29. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 30. -ka. 31. Opravuje sa predsedajúci. Tak 30. -ka. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. 31. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. 32. Kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 33, kto je za? 33 a 34, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 Kto sa zdržal? Schválené. si návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overte si. 43. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že je to prijaté. 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté.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 50. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijaté. Pardon, zamietnuté, hovorí predsedajúci. 50 je zamietnuté. 51. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 52. Kto je za? <clears throat> To je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 4. Nie, kompromisný návrh číslo 7, opravuje sa predsedajúci. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmejúci návrh číslo 6, kto je za? Kto je, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. blok hlasovanie 8 až 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 15. Kto, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Záverečné hlasovanie takto pozmeneného uznesenia. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie schválené jednomyselne. Všetkým ďakujem.